E, spolupráca e, aj s výborom pre e, rodovú rovnosť a ženské práva je veľmi dôležitá v tejto dôležitej oblasti a výzve. Ďakujem pekne, pán komisár, uzatváram Rozprávu hlasovať sa bude zajtra o 12. Dalším bodem pořadu jednání. Ďalšia správa spravodajkyňa Irače Garcia Pérez a na zo správy je pracovné podmienky žien v sektore služieb. Nech sa páči, e, pani spravodajkyňa, 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. E, sektor služieb e, predstavuje 70 e, vôbec všetkých pracovných príležitostí v EU. 83 žien, aktívnych žien pracuje práve v sektore služieb. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aká práca sa e, vykonala tu na výbore pre práva žien a rodovú e, rovnosť v súvislosti s touto správou. Na úvod sa chcem poďakovať teda práve e, kolegyňam, kolegom za pozmeňovacie návrhy, aj za tie rokovania, ktoré potom nasledovali a vďaka ním sa nám podarilo túto správu takto e, v konečnom dôsledku predložiť spoločne. Snažili sme sa v tejto správe spomenúť e, témy ako nestabilná práca, stereotypy, e, digitálne rozdiely, rozdiely v platoch, zlaďovanie pracovného a rodinného života, to, ten sklenený strop tzv. a tak ďalej. To všetko sú veľmi dôležité veci pre situáciu žien na E, trhu práce. Ale treba spomenúť špecificky niektoré konkrétne témy, ktoré, e, o ktorých sa naozaj veľmi zaujímavým spôsobom aj diskutovalo u nás na výbore. Pokiaľ ide o flexibilitu. Naozaj je pravda, že flexibilita v práci v niektorých momentoch môže byť na prospech e, začlenenia žien na trh práce, pokiaľ ide napríklad zladenie pracovného a súkromného života. Ale netreba zaujímať, zabúdať, pardon, že táto flexibilizácia nesmie byť za cenu toho, že potom e, samotný e, ten podnikateľ alebo zamestnávateľ, ten bude rozhodovať o tých pracovných podmienkach. Treba, aby to išlo formu kolektívneho rokovania alebo kolektívneho, kolektívnej negociácie E, iba v takom prípade tá flexibilita bude pozitívna. Ďalšia vec, o ktorej sme hovorili e, v súvislosti s touto správou, e, tá sa týkala tých pracovných úväzkov na čiastočný, pracovných zmluv na čiastočný úväzok. Väčšina je, sa týka žien a to je dobrá možnosť. Je to dobrá možnosť, ale iba vtedy, pokiaľ naozaj ženy to tak chcú, pokiaľ ženy sa chcú začleniť na trh práce takýmto čiastočným spôsobom. A nakoniec to platí aj pre mužov, pretože keď hovoríme o zladení pracovného súkromného života, hovoríme o e, zodpovednosti, ktorá je zdieľaná. Platí aj pre ženy, aj pre mužov. E, nie vždy to treba, alebo nesmieme to vždy nechávať iba na pleciach žien, že vy sa budete starať o e, deti, vy sa budete starať o rodinných príslušníkov, ktorí sú starší. Prečo by to malo vždy byť? A potom v tejto správe tiež hovoríme o dôležitosti toho, e, aké sú teda dôležité verejné služby, pokiaľ ide o starostlivosť o deti, o e, zdravotne postihnuté osoby, o osoby, ktoré e, nie sú zaopatrené. V súčasnosti neformálna starostlivosť 80% to sú ženy a preto potrebujeme verejné služby, kvalitné verejné služby, ktoré sú zadarmo k dispozícii a nie, že budeme teraz nejakým spôsobom E, ten sociálny štát e, likvidovať, ako to momentálne v mnohých štátoch vidíme a teda, teda platí to aj pre tieto e, sociálne služby, ktoré pritom umožňujú ženám, aby boli aktívne na trhu práce z pozície rovnosti. Potom bola tu téma nerovnakého odmeňovania mužov a žien. E, to je proste skutočnosť, ktorá tu je. Ako sa to už aj v minulosti povedalo, e, ženy e, vykonávajú častokrát práce na čiastočný úvezok, sú to nestabilné pracovné zmluvy častokrát. Čiže máme tu nielen rozdielne platy, pokiaľ ide o samotnú, samotný plat, ktorý momentálne žena má, ale v konečnom dôsledku to umožňuje aj to, že potom dôchodkové záležitosti, dôchodkové prostriedky v budúcnosti pre tieto ženy budú oveľa nižšie, než je tomu v prípade prípade e, mužov. Čiže tieto, tieto nerovnaké platy v konečnom dôsledku majú aj tento dôsledok. E, aj komisia na to má myslieť, aj členské štáty. Treba sa e, spoločne snažiť, aby sme tieto rozdiely postupne znižovali. A týka sa to nakoniec aj Eh, politiky eh, pracovných podmienok, eh, tak ako to samotné podniky vykonávajú, to je tiež veľmi dôležitá záležitosť. Snažili sme sa tu takisto hovoriť o potrebe toho, aby sme sa opäť vrátili k otázke, ktorá bola v, v pardon, smernici o e, materstve. Um, je to dôležitá vec, v parlamente o tom už hovoríme niekoľko rokov a nehovoríme tu teda iba o, materskú, o materskej e, dovolenke, ale nakoniec aj otcovskej. E, e, a na záver chcem povedať, že nesmieme dovoliť to, aby táto ekonomická kríza v skutočnosti spôsobila to, že trh práce sa zhorší, že pracovné podmienky budú horšie pre našich ľudí, pretože v konečnom dôsledku najviac na to vždy doplatia tí ľudia, ktorí majú najviac problémov už teraz. A teda v tomto konkrétnom prípade sú to ženy, ktoré pracujú, e, ktoré sú aktívne na trhu práce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 ktorá sa týka zamestnanosti žien v oblasti služieb. Je to dôležité, pretože zamestnanosť žien v tomto sektore je vysoká, je to relatívne vysoké percento a vyskytujú sa tam typické problémy, s ktorými sú konfrontované ženy a často sú zamestnávané pod úrovňou kompetencií, za rovnakú prácu dostávajú menej peňazí ako muži, často sú nutené pracovať e, na čiastočný úväzok. Do veľkej miery e, to súvisí s problémami, ktoré ženy majú v snahe zosúľadiť e, rodinný život s prácou. Chyba adekvátna infraštruktúra, napríklad starostlivosť o deti a starších Takže vyzývame členské štáty, odbory, aby implementovali systémy, tak aby sa zlepšila táto infraštruktúra. Ďakujem pekne. A teraz pani Vertman. Ďakujem pekne. Ešte stále je to smutná skutočnosť, ktorá platí, že ženy v EÚ stále zarábajú o 16,4 menej ako muži a predstavujú 80 tých, ktorí majú nízke mzdy. U nás v priemere žena zarába asi 60 strednej hodnoty príjmu mužov pri rovnakej práci, rôzne pracovné zaradenie. V roku 2010 len jeden zo siedmých členov predsedníctva veľkých firiem bola žena. Ženy musia konečne byť vnímané ako rovnako schopné ako muži. Pracovné časy, ktoré umožňa zosúľadiť rodinu a kariéru, eh, šanca využiť starostlivosť o deti, a možnosť ďalšieho vzdelávania. Toto považujem za adekvátny štart, aby sme sa vydali tým správnym smerom. Ďakujem pekne. Dankeschön. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pani Beňová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V odvetvi služieb bolo v Európskej únii zamestnaných takmer 70 osôb

o seventeen menej ako muži a to nie je všetko približne eighty osôb s nízkymi platmi sú ženy. napriek tomu že ženy predstavujú približne sixty absolventov univerzít len e, jeden zo siedmich členov správnych rád najvýznamnejších európskych podnikov sú ženy. mohla by som hovoriť takto ďalej pán predsedajúci ale pravdepodobne chcete dať priestor aj ďalším takže ďakujem aspoň za tú jednu minútu. A teraz má slovo pán Obermajer. Ďakujem pekne. 83,1 e, zamestnaných žien pôsobia v sektore služieb. Tu je možné skonštatovať, že sa sústredia na určité špecifické oblasti, ako je pedagogika a tak ďalej, sociálna starostlivosť, sú tu veľké stereotypy, ako je uvedené aj v správe. A okrem toho si musíme uvedomiť, že ženy majú špecifické schopnosti, ktoré sa dajú využiť v marketingu a v mediácii, takže preto tam pracuje viacej žien. Ide o to, že ženy sa vedia lepšie vžiť do, do iných. A to znamená, že v takýchto sektoroch pracuje viac žien. A Musíme si uvedomiť, že bolo by lepšie, keby ženy pracovali aj v takých povolaniach, ktoré sa považujú za mužské. Dôležité je zlepšiť eh, z finančného hľadiska postavenie žien. Dôležité je zlepšiť eh, reputáciu tých povolaní, v ktorých pôsobia ženy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A máme tu modrú kartu, pán Obermajer. Príjmate? Áno, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. May I ask... Ďakujem pekne. Chcela by som spýtať pána Majra, či si myslí, že ženy sú eh, schopné na to aj pracovať ako političky, či by si želal, aby bolo viac ženských političiek, aby bolo političiek, keď spomínal tie schopnosti, ktoré sa využívajú v mediácii, ako aj starostlivosti. A to, je bolo, to boli vlastnosti, ktoré sa dobre uplatniť v politike. Nech sa páči, pán Obermajer. Ďakujem pekne za túto otázku. Ja som vlastne už na úvod povedal, že ženy, na rozdiel od mužov, Ehm, majú schopnosti žiť sa do ostatných, takže myslím si, že to je veľmi dôležitá vec aj pre politiku, dožitá vlastnosť. Dá sa to v oblasti politiky, ale aj v oblasti manažmentu, riadenia. myslím si, že je dôležité to, aby sme nemali kvóty a aj tak by sme mohli zabezpečiť viac žien v tejto oblasti. Dalo by sa to riešiť aj takto a súhlasím s kolegyňou, že áno, samozrejme je dôležité zabezpečiť eh, rovnaké odmeňovanie. To je prvý dôležitý krok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Prijímate ďalšiu modrú kartu od pani Češkovej. Reagovať na jednu vec, ktorou... Ďakujem pekne. Chcela by som reagovať na jednu vec, ktorú ste spomenuli, a síce ide o to, či by sme mali mať alebo nemali mať viacej mužov, ktorí pôsobia v predškolských zariadeniach. Ak sa nemýlim, to ste spomínali. Eh, a chcel by som sa spýtať, prečo by sme nemali mať viacej kolegov v týchto zariadeniach? Chcem sa vás spýtať, koľko máte detí a koľkokrát ste boli s nimi v týchto predškolských zariadeniach? A koľko tam bolo takýchto mužských kolegov? Ja mám také skúsenosti, že sa snažíme spraviť všetko preto, aby aj predškolských zariadeniach medzi vychovávateľmi alebo učiteľmi boli muži. A je dôležité, aby táto práca bola takto rozčlenená. Áno, to je moja otázka. Mala som pár otázok, áno. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz mám možnosť pán Obermajer. funktioniert. Ja. Danke für die Frage. Äh, Ďakujem za položenú otázku. Myslím si, že jasne som povedal, že by sme tu nemali mať nejaké riešenia, kde by sme niekoho niečo tlačili. Takže ak ženy majú záujem o technickú oblasť, ak nemajú obavy z tohoto oblasti, tejto oblasti, myslím si, že dáva to zmysel. Myslím si, že je dôležité, aby sa povýšila tak povedz hodnota tých povolaní, či ide o pedagogiku alebo iné, ak by sa tam zabezpečil lepší imič, lepšia pláca pre ženy alebo aj mužov, tak potom jednoducho ten prístup pre mužov a ženy bude rovnako atraktívny a to znamená, že ten problém sa vyrieši sám od seba. Ďakujem pekne, pokračujeme a teraz má slovo pani Basesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci muži a ženy musia mať eh, rovnaké pracovné podmienky a v mnohých krajinách bohužiaľ eh, sú tu eh, rozdiel, najmä pokiaľ ide o prístup žien k konkrétnym zamestnaneckým postom, pozíciám a takisto pokiaľ ide o plat. A samozrejme treba povedať aj to, že v roku 2010 iba jeden zo sedem členov správnych rád hlavných eh, európskych firiem bola žena. Čiže jeden zo siedmých ľudí iba. A je veľmi dôležité, aby eh, ženy obhajovali eh, svoje práva aj v oblasti e, civilnoprávnej, pokiaľ to naozaj, alebo občianskoprávnej, pokiaľ je to naozaj potrebné. E, a aj e, podmienky v sektore služieb musia byť v súlade s

Next... Ďakujem pekne. A teraz pani Češková, ďalšia rečníčka. Vážený pane predsedo, e, je faktem, že stále existují... Ďakujem, pán predseda. Áno, platí, e, že v niektorých povolaniach sú stále viac zastúpené ženy než e, muži a toto úzko súvisí s rodovými stereotypmi, ktoré stále v spoločnosti vládnu. Súhlasím aj s tým, že ženy často majú menšiu odmenu za rovnakú prácu a že popri horizontálnej segregácii existuje aj na trhu práce e, vertikálna segregácia. Myslím si, že by sme nemali do tých služieb hovoriť ako o povoleniach s nízkym sociálnym statusom a s nízkou spoločenskou prestížou. Som presvedčená, že naša spoločnosť eh, si tieto zamestnania ako napríklad výuka, starostlivosť a tak ďalej, že si ich spoločnosť cení a že si je vedomá toho, že tieto zamestnania sú nenahraditeľné. Ja osobne eh, som proti nadmernej eh, právnej regulácii a hoci súhlasím s mnohými témami, ktoré obsahuje správa, napríklad podpora flexibilnej pracovnej doby a starostlivosť o deti. Napriek tomu nemôžem súhlasiť s tým, aby na úrovni Európskej únie e, vznikali nové návrhy, ktoré budú veľmi úzko túto oblasť regulovať. Tiež musíme zohľadniť to, že napríklad e, pokiaľ ide o služby poskytované domácnostiam, a pokiaľ ide o súkromné služby v oblasti starostlivosti o deti, že na tieto sa špecializujú menšie firmy, ktoré nie sú schopné sa aktuálne prispôsobiť regulácii, ktorú táto správa vyžaduje. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani Češková a teraz dostáva slovo pani Miranda. Nech sa páči. Gracias, Señor señor... Ďakujem pekne. Ja gratulujem k tejto správe. Je naozaj pravda, že väčšina žien v Európe pracuje v sektore služieb, ale zároveň platí, že väčšina žien má e, nestabilnú prácu, prácu segregovanú, e, prácu na čiastočný pracovný úvezok, prácu, ktorá je dostatočne oceňovaná, e, prácu, ktorá je platená inak ako práca mužov, prácu neregulovanú a čiernu prácu, častokrát len preto, aby ženy mohli prežiť. A keď nám ženy, ženám dajú Ehm, proste v nejaké flexibilnej práce a potom sa povie, že to je kvôli tomu, že to sú e, nejaké reformy, e, či už sú to nejaké škrty, napríklad Španielsku, alebo mm, neviem, ako sa to volá, to je jedno. Proste my chceme práva, my chceme práva a práva aj e, v službách. Ďalej pani Tikau. Prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. 83% eh, eh, aktívnych žien eh, pracuje v Európskej únii v sektore služieb, ale 78% eh, celkových pracovných postov boli e, e, teda obsadené práve ženami a preto chcem e, poprosiť komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia proti týmto nestabilným e, e, pracovným podmienkam v sektore služieb a to sa týka najmä žien. E, počet e, žien, ktoré používajú počítače, e, internet, to sa stále zvyšuje, ale e, a tieto digitálne vedomosti sú veľmi dôležité, čoraz dôležitejšie a pokiaľ ženy nie sú úplne e, na tejto digitálnej úrovni, tak častokrát veľmi e, náročne si hľadajú e, prácu. A e, Máme tu aj Európsky sociálny e, fond, ktorý môže financovať také projekty, ktoré e, budú vzdelávať ženy práve v oblasti moderných technológií, informačných technológií a tak ďalej. A vďaka tomu si potom ženy budú môcť nájsť kvalitnú prácu v sektore služieb. Ďakujem pekne. Ďalej Catch aj e, To sme teda uzavreli a opäť pán komisár, nech sa páči. Thank you very much, Madam President, honorable members. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené poslankyne, vážení poslanci. Chcem sa poďakovať pani Garcia Perez za jej správu o pracovných podmienkach žien. Táto správa je eh, naozaj komplexným obrazom eh, veľmi smutnej reality. Komisia to vníma rovnako. Ženy sú nadmierne eh, zastúpené v prekerných, nízkoplatených prácach a nemajú možnosť kariérneho postupu, nemajú možnosť zosúľadiť pracovný a súkromný život a často veľmi rigidné vnímanie úloh jednotlivých pohlaví situáciu ešte zhoršuje Často výhľadky na zamestnanie e, žien sú veľmi obmedzené a je to otázka, ktorú musíme naozaj naliehavo riešiť. Rozhodnutie ženy mať dieťa by nemalo ísť ruka v ruke e, s vylúčením z trhu práce. Potom e, nízke zastúpenie žien v rozhodujúcich pozíciách, nižšie mzdy. Toto sú všetko otázky, ktoré musíme riešiť. Je to jedna z našich priorit. Nemáme žiadne konkrétne číslo, pokiaľ ide o zamestnanosť, stratégia roku 2020. Tých 75 v príslušnej vekovej skupine by sa malo dosiahnuť vyššou mierou zapojenia žien. To sa tam teda uvádza. Stratégia Európa 2020 tiež stanovuje cieľ na zníženie počet osôb vystavených riziku choroby, e, e, chudoby pardon, o 20 milión v roku 2020 a toto e, bez lepšej inklúzie žien nedosiahneme. Po druhé, otázky rodové boli prioritou aj počas prvého európskeho semestra. Záver z tohto semestra je taký, že členské štáty musia uplatňovať taký mix politík, aby e, bojovali proti e, takejto situácii žen na trhu práce. Odporúčania 2011-2012 v tejto oblasti boli vydané viacerým členským štátom. Zameriavajú sa na potrebu zlepšiť infraštruktúru, starostlivosť o deti, ďalej otázky zdanenia, otázky flexibility a otázky um, vyrovnania rozdielov v mzdách mužov a žien. Takže komisia toto vyhodnocuje a uvedomuje si, že bude potrebné našu snahu ešte navýšiť. Komisia má k dispozícii nástroje, ako pomôcť členským štátom pri príprave a implementácii efektívnejších krokov v tejto oblasti rovnaké zaobchádzanie so ženami a s mužmi, rovnaký prístup. Toto je obsah viacerých iniciatív komisie, teda inkluzívnosť na trhu práce a um, väčšia rovnosť v spoločnosti. Napríklad také priority, stratégie pre rodovú rovnosť. E, tam máme viacero aktivít e, horizontálnych e, v oblasti ženskej problematiky. A nerovnakosť miest je jednou z týchto otázok. Chceme to začať riešiť pri korení od príčin a chceme uplatňovať existujúce pravidlá efektívnejšie. Správa komisie o um, rovnakých eh, mzdových podmienkach by mala byť pri roku 2013. Ďalej sa snažíme upovedomovať eh, podnikateľskú obec eh, o zastúpení žien a o odmeňovaní žien. Na začneme eh, organizovať konkrétne aktivity v tejto oblasti. Ďalšia vec, European Equal Pay Day, teda deň rovnakej odmeny, sa uskutoční znova a týmto chceme zlepšiť odmeňovanie žien aj e, im umožniť väčšie zastúpenie v riadiacich orgánoch podnikov. Komisia e, sa snaží, alebo sa momentálne zaoberá e, prípravou ďalších opatrení, ktoré by mohli byť prijaté na úrovni EÚ. A potom integrácia žien na trh práce. Pripravujeme nový balík, balík zamestnanosti, ktorý vyzýva členské štáty by pripravili vlastné plány zamestnanosti v národných reformných programoch, aby sa mohli lepšie využívať štruktúrálne fondy na zvýšenie pracovných príležitostí. Politika v oblasti zamestnanosti môže byť silným rámcom na zlepšenie pracovných podmienok aj žien. Podľa sektorálneho prístupu v tomto balíku. Chceme podporovať e, informačné a komunikačné technológie, ekologické hospodárstvo, pretože tam ženy zatiaľ nie sú zastúpené. Po tretie, e, zamestnanie je najlepšou zárukou, ako sa vyhnúť vylúčenia zo spoločnosti. Ale v momentálnej recesii sociálna inklúzia musí byť zohľadnená. E, Náš záväzok je jasný. Chceme podporiť vytvorenie potrebných sociálnych služieb. E, chceme sa hlavne venovať dlhodobej starostlivosti tak eh, aby ženy mohli eh, sa plne časňovať na trhu práce. Ja pevne verím, že tieto ustanovenia zmenia situáciu v teréne a že tá medzera, tá priepas medzi mužmi a ženami bude konečne raz eh, uzavretá. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto končíme dnešnú rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 12. A teraz v programe pokračujeme s právou pána Trienta Filidesa. Ide o poslednú solidaritu v rámci